So, dear members, I will... Vážení členovia výboru, začnem tým, že budem predsedať rokovaniu tohto výboru. Naša predsednička bohužiaľ bola zdržaná na ceste do Bruselu a príde až o 17.30, čiže až o hodinu a pol, požiadala podpredsedov, aby predsedali tomuto rokovaniu v jej neprítomnosti, čo aj urobíme. Kvôli tomu, že dnes popoludní začíname neskôr, rád by som navrhol jednu zmenu v návrhu programu. Už ste o tom dostali písomnú informáciu, pretože tu máme hosti z JRC, z komisie, a rád by som sa pridržal časového harmonogramu pre prezentácie a presunuli by sme bod 5 z programu rokovania na miesto programu 4. Je to správa pána Hetmansa. Môžeme sa na tomto spoločne uzniesť a zároveň schváliť program rokovania. Toto je otázka. Teraz hľadím do očí mojich milých kolegov. Nevidím, že by niekto mal výhrady voči tomuto návrhu, takže sme týmto pádom zmenili program rokovania. Druhý bod programu schválenie protokolu z predchádzajúceho rokovania z 26. až 27. marca 2018. Dokument je k dispozícii online. Ja navrhujem tak ako bežne, ak nikto v, v priebehu tohto rokovania nevznesie voči tomuto dokumentu výhrady, tak ich budeme považovať za schválené. Prechádzam teraz k bodu 5 nášho rokovania. Mnohí členovia výboru videli výstavu JRC, ktorá sa konala počas plenárneho rokovania v marci v, Stra- v Štrásburgu. Samotná výstava sa odohrávala na desiatich paneloch, väčšina z nich bola venovaná regionálnej politike. V dnešné popoludne vítam pani Emanuelu Belan, ktorá je vedúcou JRC, respektíve odboru v rámci JRC pre medzinárodné vzťahy a spoluprácu. Pohovorí o práci výskumného centra a taktiež o iniciatíve Science Meets Parliaments, čiže veda v kontakte s parlamentmi. Teraz odovzdám slovo pani Belan na jej prezentáciu asi na 15 minút a následne dostanú slovo členovia výboru pre vyjadrenie komentárov. Máme čas takmer do 5. na tento bod. Pani Belan, odovzdávam vám slovo. Ak tu samozrejme je pani Belan, áno, je tu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste ma pozvali a že ste pozvali JRC na prezentáciu našej práce. Ďakujem taktiež tlmočníkom už vopred. If this works. Yes. Okay. Um, so I'm from the European... Som z Európskej komisie, z JRC, zo Spoločného výskumného centra. Je to servis patriaci pod komisiu a len aby som v krátkosti predstavila našu prácu. Aha, pri, predbehla som moje slajdy, čiže aby som vám poskytla takú ochutnávku mandátu JRC, je to odbor vedecký a podporný pre komisiu. Je to samostatné DG. Minulý rok sme oslavili 60 rokov existencie, čo sa venujeme vedeckého výskumnej činnosti a presuneli sme naše zameranie z jadrovej oblasti na o mnoho širšiu paletu úloh, Taktiež výrazne investujeme do znalostného manažmentu. K tejto téme sa ešte vrátim. Úlohou centra je podporovať rozhodovanie na politickej scéne, najmä v komisii. My pracujeme na rozhraní s 20 servismi komisie a toto je kontext, v ktorom sme veľmi radi a chceme spolupracovať práve s decizívnou sférou na národnej, lokálnej, regionálnej úrovni. My um, dávame k dispozícii vedecké fakty, dôkazy založené na vedeckých metódach, nemáme politickú agendu a sme nezávislí. A pracujeme naprieč celým politickým cyklom. Ja si myslím, že asi 30 Rečnička vraví, že toto nie je tá správna prezentácia, ktorú nám chcela ukázať. Asi 30 našej práce sa venuje príprave politík a 70 implementácií politík. Toto je tá oblasť, kde pracujeme skôr na regionálnej a lokálnej úrovni, pretože väčšina E, práce implementačnej, čo sa týka e, politik EÚ, sa deje na lokálnej úrovni. Už som spomínala, a to zase predbieham slajdy, hovorí rečnička. Spomínala som znalostný manažment. Toto vyplynulo z faktu, že je nevyhnutné Um, produkovať uh, vedu a znalosti, ale aj uh, zvýrazniť význam toho potenciálu. Čiže my napríklad vytvárame znalostné centra, takzvané, to sú virtuálne centra, ktoré vytvárajú vedci z JRC, ale aj mimo komisie s cieľom spájať, validovať znalosti, ale taktiež reštrukturalizovať ich v takej forme, aby to bolo použiteľné pre decizívnu sféru. Ešte by som rada spomenula znalostné centrum pre teritoriálne politiky. Vidíte, že týchto centier je 5. To prvé sa vzťahuje na rok 2015 a 2016 vzniklo Centrum pre teritoriálne politiky. Neskôr sa tejto téme budem ešte venovať. Len aby som uviedla niekoľko príkladov. JRC podporuje členské štáty a regiónu. Prečo je to pre nás zaujímavé a prečo je pre vás zaujímavé, aby ste s nami spolupracovali? Sme presvedčení o tom, že pre nás je zaujímavé a dôležité spolupracovať s decizívnou sférou, s mestami, obcami, s regiónmi, pretože toto nám poskytuje dôležité prelinkovanie, kontakt s realitou, um, informáciu o tom, ako sa implementujú politiky EÚ a samozrejme potrebujeme spätnú väzbu o tom, ako politiky EÚ fungujú v reáli. Čo môžeme poskytnúť regiónom? je to obrovské množstvo dátových informácií, môžeme modelovať, e, môžeme vytvárať networking, poskytovať e, príklady overenej praxe lokálna decizívna sféra od nás môže získať informácie a znalosti na to, aby pre občanov mohli vytvárať lepšiu politiku. Politiky. Toto je ďalší príklad. Platforma pre urbánne dáta je to súčasť nástrojov, ktoré ponúkajú znalostné centra, ktoré som spomenula pred chvíľkou najmä regionálne znalostné centrum, respektíve region, e, znalostné centrum týkajúce sa regionálnych politík. Toto asistuje a pomáha regiónom a mestám v tom, aby definovali implementačné výskumné stratégie pre inteligentnú špecializáciu. Určite tento termín poznáte. Je to prístup, ako definovať stratégie, ktoré sú založené na potenciáli a kvalite jednotlivých regiónov a území a zároveň je to založené na podnikateľskom procese, ktorý je veľmi inkluzívny sú tým pádom zapojené aj obchodná sféra, akademická sféra, decizívna sféra, aby sa tak našli potreby, ale aj možnosti lokálnej komunity a tým pádom sa lepšie zacielili fondy EÚ. Znalostné centrum ponúka množstvo nástrojov a poradných mechanizmov, napríklad toto je jeden z nich, ktorý je užitočný pre urbánne oblasti. To, čo tam môžete uložiť, je to, čo vidíte na web stránke. Je to veľmi pekná grafická reprezentácia dát o mestách. A taktiež tam máte dáta o ekonomike, urbánnom rozvoji, doprave, životnom prostredí a môžete sledovať vývoj týchto dát v e, časovej slúčke a pomôcť tak občanom a decizívnej sfére pri vytváraní ďalších politík. Toto je ďalší príklad. Je to Atlas PM 2.5 je to analýza asi 800 urbaných oblastí, ktorá poskytuje um, informáciu detailnú a geogra- geogra- z geografického hľadiska o ne- znečistení vzduchu, o zdrojoch znečistenia vzduchu či to znečistenie pochádza zo samotného mesta, z blízkych susedských oblastí, z dopravy, z, ku, e, z vykurovania, z polnohospodárstva. Čiže toto umožňuje lepšie zacieliť politiky, intervenovať a e, pokúsiť sa vyriešiť situáciu. Energetická efektívnosť, účinnosť. Toto je ďalšia téma, ktorú nájdete v rámci tejto platformy S3 5P. Týka sa to energií, vykurovanie, chladenie je zodpovedné za viac ako polovicu znečistenia v mestách. A táto platforma môže slúžiť lokálnej decizívnej sfére v nachádzaní riešení pri vytváraní efektívnejšieho energetického mixu pre mesta a obce. Čiže to je len príklad toho, čo môžeme ponúknuť. Ďalšou témou je odolnosť. Je to matematické modelovanie Spolupracujeme s lokálnymi orgánmi, napríklad s mestom Milano. Naši vedci môžu pomôcť lokálnej decizívnej sfére aby sa, v tom, aby sa navýšila lokálna odolnosť voči prípadným uh, budúcim výpadkom. Toto je ďalší nástroj, nedávno vyvinutý, tiež to bolo prezentované vo, e, v inom výbore v parlamente. Je to monitor kultúrnych a kreatívnych miest, je to interaktívny nástroj, týka sa asi 180 miest a uvádza, indikuje dáta týkajúce sa ekonomiky a Eh, kultúrneho aspektu miest v rámci ekonomiky. Eh, sú tam eh, popísané úlohy divadiel a iných kultúrnych inštitúcií. Čiže je dôležité, aby lokálna decizívna sféra si na základe tohto porovnania mohla zistiť, aká je ich pozícia voči iným mestám Napríklad po ekonomickej kríze sa ukázalo, že mesta, ktoré mali veľmi bohatú kultúrnu a kreatívnu ekonomiku, boli v určitom zmysle schopné lepšie odolávať kríze. Čiže opäť môže to byť veľmi inšpiratívne a napomocné. Toto je len malá časť množstva z množstva nástrojov, dát a rád, mechanizmov, ktoré môžeme ponúknuť. Dve príručky sme dali k dispozícii pri vstupe do miestnosti. i V jednej z nich sa nachádza výpis všetkých nástrojov, ktoré môžeme dať k dispozícii a druhá brožúrka je výrazne zameraná na regionálnu dimenziu. Ak máte záujem, kontaktujte nás prosím a my budeme viac ako radi s vami spolupracovať. Čo chcem teraz prezentovať? Toto je najnovšia súčasná aktivita. Veda v kontakte s parlamentmi a regiónmi. Je to pilotný projekt parlament sa rozhodol, že ho schváli, čomu sme veľmi radi. Je to založené na iniciatíve, ktorú sme naštartovali v 2015, najskôr v spolupráci s Európskym parlamentom. Potom sme oslovili aj iné sféry s lokálnymi alebo národnými parlamentmi sme túto iniciatívu uskutočňovali pilotný projekt bol schválený a my sme už schválili finančné rozhodnutie. Budú tak pokryté tri aktivity. Po prvé 600 tisíc eur, ktoré by mali slúžiť na zorganizovanie podujatí a inovatívnych kampusov v mestách a obciach. Myšlienkou je vytvárať miest miesta a témy, v rámci ktorých sa môžu veci a decisívna sféra stretávať a diskutovať. Všetci sme citliví na politický diskurs, ktorý nie je založený na vedeckých údajoch, druhou skutočnosťou je jasné, že veci nevedia, ako sa rozprávať s decizívnou sférou a to platí aj naopak. Čiže tieto podujatia by mali podporiť možnosť, aby sa tieto dve entity stretávali a spolupracovali, um, debatovali na dlhodobej báze. Identifikovali sme niekoľko tém, ktorým budú tieto podujatia venované, ale najdôležitejšie pre nás je, že táto téma bude dôležitá a relevantná pre decisívnu sféru na lokálnej úrovni. Čiže ak si zoberieme napríklad budúcnosť vinárskeho regiónu až po problémy životného prostredia a ekonomiku, tak to je to, čo na lokálnej úrovni vyvoláva záujem. Teraz sa chcem vrátiť k jednému zo slajdov. Oprávnené entity, to sú buď národné, regionálne alebo lokálne orgány podľa štruktúry jednotlivých členských krajín prípadne na lokálnej meskej úrovni chceme financovať tieto podujatia a taktiež financovať štúdie o týchto témach. Mali by to byť štúdia, ktoré by sa buď mali uskutočniť pred týmito podujatiami, aby potom odzneli fakty podporujúce diskusiu, alebo by sa tak malo stať po podujatí. Regióny taktiež majú možnosť a veľmi ich v tom podporujeme, aby sa zoskupovali, aby vytvárali ehm, družobné páry, tak povediac. Napríklad región, ktorý má určitý problém a s ďalším regiónom, ktorý to už pozná a má riešenie. Taktiež to môže byť možnosť pre regióny, ako vytvoriť nové kontakty, prepojenia. A posledná záležitosť, len veľmi rýchlo výskumná infraštruktúra len pre informáciu JRC má v piatich členských štátoch eh, svoje, svoj hlavný stan, tak povediac. V týchto hlavných centrách máme 69 výskumných kapacít pokrývajúcich e, celé spektrum odborov. tieto infraštruktúry by mali byť prístupné vedcom alebo dokonca aj firmám z členských štátov a asociovaných krajín. buď e, sa tak môže diať na základe relevantnosti, čiže sa môžeme napríklad dohodnúť na spoločnom projekte v spoločnom záujme, a jedným z partnerov by potom boli lokálne orgány, tak by sa dali výrazne znížiť náklady, ale taktiež sme otvorení spolupráci s priemyselnou sférou, aby sme podporili testovanie, experimentovanie, ktoré by mohlo viesť napríklad k vytvoreniu nových produktov a podporilo by rast ekonomiky. Dobre teda. Toto sú teda otvorené výzvy, ktoré môžete nájsť aj online Rada by som uzavrela prezentáciu. Ďakujem za to, že ste ma pozvali a ak čokoľvek vás zaujalo z toho, čo som prezentovala, alebo čo nájdete v príručkách, akýmkoľvek z uvedených spôsobov nás prosím nakontaktujte, radi vám poskytneme podporu a taktiež táto nová iniciatíva, pilotný projekt, ktorý schválil parlament. Budeme veľmi radi, ak sa to bude rozširovať, implementovať, ak by sme mohli uskutočniť k nemu podujatia vo všetkých členských e, krajinách. Rada by som vás veľmi úctivo požiadala, aby ste zvážili podporu tejto aktivity a teraz máme otvorenú informačnú výzvu, ktorá sa dá nájsť online. Prihláste sa prosím, ak máte záujem. Ďakujem pekne, pani Belan. Hovorí pán podpredseda. Ja teraz e, odovzdávam slovo kolegom, ak sa chcú prihlásiť do debaty, ak sa chce niekto vyjadriť. Pán Bogovič? Dôležitá na zabezpečenie lepšieho regionálneho e, vývoju v Európe zaujímajú e, ma tri veci. Poprvé, môžete nám povedať, či je vo svete niečo porovnateľné vývoja, či niečo podobné existuje. A pokiaľ ide o prácu komisie e, v prípade hodnotenia e, programov, e, akú to má súvislosť pre budúci finančný rámec. A je tu spolupráca členských štátov? Využívajú tieto vaše výsledky? Spolupracujete? Vrených postupov? ktoré nemajú e, takú veľkú administratívu, majú priamy prístup k výsledkom vašej práce. E, v tejto oblasti hovoriť o tom, čo e, v regiónoch robíme. Takže zohráva to nejakú úlohu vo vašom výskupu. Aj ja mám otázku týkajúcu sa prístupu k informáciám, nielen pre jednotlivé obce, ale aj organizácie, ktoré obhajujú záujmy týchto rôzne združenia celoštátne a podobne. Takže ja by som o toto doplnil tú otázku a chcem sa ešte spýtať, či je racionálne vysvetlenie, prečo tie pobočky sú len e, v členských štátoch e, ako keby jadra Európskej únie, prečo nie sú aj v iných členských štátoch. Je ich iba 5 a sú dislokované skôr e, na západ. Ďakujem. Chce sa niekto ešte uviať slova? Ak nie, tak aj ja mám otázku. A to na základe akých kritérií vašu stratégiu vytvárate, alebo eh, na základe akých kritérií sa rozhodujete, čo budete analyzovať? agregatívnych kritérií. Teda vychádzate o pani Bela. Ďakujem pekne. Ďakujem za otázky. Budem sa snažiť na niečo najlepšie odpovedať. Prvá otázka sa týkala, pozároveň je to aj výskumné centrum. To ho robí podľa mňa dosť osobitným. Ale máme vzťah, ktoré Jorce podpísalo s organizáciami ako regióny, ministerstva členských štátov, z univerzit eh, podľa jednotlivých eh, oblastí eh, pôsobenia. Vychádza sa pritom z výskumnej excelentnosti a vlastne z témy ktorá sa skúma, každý rok sa podpisujú mnohé takéto nové dohody a zverejňujeme výskum spoločne s týmito veľmi rôznymi organizáciami po celom svete. Takže z tohto pohľadu e, a ešte e, inteligentná špecializácia. To je povinné v Európe. aby som ešte odpovedala na otázku spolupráce s regiónmi, napríklad platforma aj e, poradenstvu. Polovica členských e, štátov je takto za, o, zastúpená, 180 regiónov sa zapojila, teda aktívne s nami kooperujú v oblasti inteligentných špecializácií. Avšak e, je tu veľký záujem aj zo státy. Tuto jeseň po prvýkrát združíme všetkých eh, týchto eh, aktérov a budeme spoločne diskutovať, čo je veľmi pozitívne, pokiaľ ide o exportovanie európskeho modelu určitým spôsobom. To eh, príjma malými mestami, to je pre mňa veľmi ťažké povedať, závisí to od jednotlivých tém napríklad inteligentná špecializácia toto vytvára naozaj kooperáciu s mnohými Partner, e, s im vôľa. Dúfame, že táto spolupráca sa bude ďalej rozvíjať. Zdieľanie informácií. Hovorila som o, dohodách. Jedna vec, ktorú tu máme, máme e, e, naše kancelárie v členských štátoch. Nie sú to zastúpenia, nie sú to Nejaké kancelárie sú súčasťou nášho sídla. sídlo. E, komisia má svoje sídlo v Bruseli, v Luxembursku, ISFRA, podobne. Teda naše najväčšie výskumné e, centrum je tretím najväčším centrom komisie, pokiaľ ide o počet e, ľudí, ktorí tam pracujú. Eh, je to teraz súčasť eh, eh, nášho sídla, náhodovej v jednej z týchto krajín. Pôvodom je RC, je teda, je, teda ja tam jadrový pôvod, takže preto to aj súvisí s voľbou týchto sídiel, takže z určitého pohľadu je to podmienené historicky. Na začiatku som povedala, že JRC je nezávislé a pracuje podľa vedeckých metód, čo je úplne pravdou. Na druhej strane e, e, pracujúcimi na e, jednotlivých politikách. Teda ide tam aj o posúvanie tých štátov zastúpení, kde sú zastúpené generálne riaditeľstva. Dúfam, že to zodpovedalo na vaše otázky. Ďakujem vám pekne. Pracujete s verejnosťou, PR je tu potreba väčšej komunikácie. Áno. Snažíme sa Samozrejme, máme komunikačnú stratégiu, v rámci ktorej diskutujeme s rôznymi aktérmi, samozrejme veľa diskutujeme s výskumníkmi o vede, s vedcami o vede, diskutujeme s tvorcami politika, s verejnosťou tiež, čo je napríklad zaujímavé, v Ispre máme e, v Taliansku návštevnícke centrum, e, ktoré je možné navštíviť a pozorovať teda našu prácu v reálnom čase. Odpovedalo to na vašu otázku? Otázku nie. Znie odpoveď. E, ďakujem vám pekne, pani Bielanzak. Ďakujem za vašu prezentáciu. A teraz e, bod číslo 4, toľko prvýkrát o tejto správe z vlastnej e, iniciatívy o e, regiónoch v hraničných oblastiach. Tie predstavujú približne 13 obyvateľstva, ale majú často zložitie Bogovič, Pán Bogovič, nech sa páči. Mniť pána Hetmana kvôli úmrtiu v rodine sa nemôže zúčastniť dnešného e, zasadnutia. Je v Poľsku a poprosil ma, aby som za neho predstavil jeho správu. Ide o správu z vlastnej iniciatívy na tému podpory. Na túto tému aj v tomto texte, ktorý mi postupil pán Hetman, sa pán Hetman vzťahuje na túto rozpravu. Snažil sa čo najviac toho z tejto diskusie prevziať do jeho správy. Ale práve v, teda v časti týchto regiónoch by sa mala skoncipovať osobitná správa v jeho správe sa zaoberá 40 eh, eh, regiónmi na hraniciach eh, teda EU v, na území Európy. Spolupracuje úzko s deňovými spolu spravodajcami a chce teda zapracovať do správy ich body ehm, v marci Európska komisia minulý e, rok vypracovala e, oznámenie, musia prekonávať e, často osobitné prekážky, ktoré bránia ich rozvoju. A Európska komisia je toho názor, že 20 dalo podľa Európskej komisie odbúrať. HDP by sa tak o 2 90 miliard eur. Správa je rozdelená na tri časti. V prvej časti sa spravodajca snaží ktoré k tomu, že e, situácia e, pre e, hospodárske subjekty je ťažšia. Často tu vyvstáva problém pre zamestnancov sú, súvisiaci napríklad s uznávaním e, vzdelávania, ďalej ide o daňové systémy, o sociálnu, o sociálne zabezpečenie. Toto všetko sú aspekty, ktoré predstavujú prekážky Spravodajca vychádza z toho, že e, zákonodárstvo v oblasti e, verejného obsarávania, v oblasti sociálneho zabezpečenia a daňovej oblasti by sa e, malo zjednodušiť, zjednotiť, aby sme našli spoločného menovateľa, aby všetko sa popráca väčšia dôvera, väčšia flexibilita, a zdôrazňuje sa význam vzdelávania a hlavne význam mnohojazyčnosti v cedhraničných oblastiach. Potom je tu problém imigrácie, tak ako sa v tejto správe spomína. Problém utečencov ktorí veľmi často znamenajú ešte väčšiu ekonomickú záťaž pre tieto regióny. Potrebujeme väčšiu spoluprácu medzi regiónmi a táto by mohla priniesť riešenia aj na národnej úrovni. Ale tá regionálna spolupráca by bola užitočnejšia. Pokiaľ ide o zdravotnícke služby a cezhraničné služby, aj toto treba posilniť. Takže je tu celá séria programov teritoriálnej spolupráce EÚ a cezhraničnej spolupráce. Po roku 2020 otázka je, či bude dostatočné financovanie pre programy Interreg. Ide o to, aby sa odstránili byrokratické prekážky a aby tieto programy priniesli maximálny úžitok Neho, nesmieme zabúdať, že doteraz existujúce finančné prostriedky neboli budúcu spoluprácu aj od ďalších kolegov. Ja by som ešte e, urobil niekoľko poznámok. E, spomenul by som praktické skúsenosti z našej krajiny, z mojej krajiny, zo Slovenska, kde máme hranice s Rakúskom alebo inými krajinami viacej jazykov. Samozrejme, tá spolupráca je lepšia trochu E, e, to chýba v Rakúsku v minulosti, v tých pohraničných homí, e, pretože sa prijali protekcionistické opatrenia. Balkánska cesta cez Grécko a iné členské štáty EÚ prechádza cez tie problémy na hraniciach. Ďakujem. Ďakujem pánovi Bogovičovi a ďakujem, že ste sa snažili tu... Zahvaľujem naravno na... Ja mám iPad, pre mňa by bolo teda jednoduchšie čítať. Obrojné problémy, s ktorými sa... Frontovať hraničné regióny, zabezpečenie služieb, zdravotníctvo, všetky servisy, ktoré, odbory, ktoré zabezpečujú e, v krízových situáciách podporu, požiarnici napríklad a musíme taktiež, my nepoznajú hranice, taktiež by sme sa mali začať zaoberať zvažovaním finančných incentív pre takéto projekty, najmä čo sa týka pracovných miest a nachádzania pracovníkov na obsadenie týchto miest. A taktiež by sme sa na vzťah EÚ tak e, na rozdiel k vnútorným hraniciam by sme mali vyvinúť stratégiu pre námorné, morské hranice a vonkajšie hranice EÚ, najmä ak hovoríme o takých krajinách, ktoré sú aktívne zapojené do procesu integrácie EÚ, tak ako koľko máme, aký hrací priestor ešte máme v nasledujúcom finančnom období? Taktiež e, chceme poskytnúť podporu pre členské štáty, pretože na všetkých úrovniach chceme koordinovať naše aktivity a som si istý, že parlament musí vytvoriť zoznam, ktorá vyplynula z toho, že boli odstránené niektoré ekonomické prekážky tak to bol to je zlepšenie o 91 miliard eur a 160 miliónov obiešte Európskej únie by výrazne pocitilo naše aktivity v zlepšení kvality svojho života. Groups, um... Za iné politické skupiny nech sa páči. Ale teraz nevidím tieňového spravodajca. Urobíme si druhé kolo a tam sa môžu prihlásiť všetci zu diesen Grenzregionen geschrieben habe. Ich selbst komme aus einer solchen und wohne äh, oder 10 Kilometer. Ďakujem za túto správu. A ja som z podobného regionu. Bývam 5 kilometrov od internetu. Pokiaľ ide o posúdenie toho, či tieto projekty sú zmysluplné alebo nie, tak je tu otázka, či európske financie alebo či teda rozpočet je dostatočný na to, aby tieto projekty mohli uviedla Mm, tie financie, že tam je viac ako 8,9 miliard, v minulom období tam bolo 6,6 miliard. Mali v spolupráci s ďalšími rozpočtovými orgánmi, mali zabezpečiť, aby e, tie financie naozaj boli tam, zabezpečiť to, aby v prípade, že sa občan inej krajiny dá ošetriť v, inej, e, v inom členskom štáte, tak by to mal zaplatiť štát, v ktorom je dotyčný občan poistený, postarať. Teda človek sa nechá ošetriť a potom sa na medzinárodnej úrovni vyrieši ten tzv. zlás, teda ten presun financií, kto vlastne čo zaplatí komu. To je systém, ktorý sa opiera o osvedčené postup, aby tento systém ZOAST aby tento systém čo e, zaviedla čo najskôr, aby ho podprla, pretože si myslím, že je to veľmi pozitívna záležitosť. EÚ vo, svojo, vo svojom oznámení hovorí o European Cross Borders Convention. Bolo možné používať na cezhraničné projekty právo len jedného členského štátu a nie právne systémy oboch štátov. To by mohlo veľmi pomôcť Instrument konkrét zu beschreiben und auch als Instrument dann. Som bol rád, aby sa to premietlo aj do správy a bolo to potom veľmi konkrétne. Toľko som chcel povedať k tejto téme a ak sa ak mi teraz nepodarí uvidieť nikoho, kto by sa chcel ešte k tejto téme vyjadriť, tak odovzdám možno najskôr a potom pánu Bogovičovi slovo. Ak by sa komisia k tomu chcela vyjadriť, prosím, vedať na položené otázky. <coughs> <coughs> Ďakujem veľmi pekne. Sme bez svetla a ja dokonca nemám ani hlas, no ale bude to veľmi ťažko, ale som z DG Regio.